v našom zasadnutí. už najskôr by som vám chcel oznámiť jednu vec. Včera v Saudskej Arábii bolo popravných 7 mužov odsudených na smrť. Je skutočne polutovania hodné, že saudsko-arabské orgány nerešpektovali nerešpektovali výzvy medzinárodného spoločenstva. Zamietnutie trestu smrti je jedna zo základných hodnot Európskej únie a